herr präsident! guten morgen meine sehr geehrten Dobré ráno prajem, dámy a páni. Poprosím vás, aby ste sa pousádzali. Otváram zasadnutie. <coughs> Pozerám, že pani Creighton tu ešte nie je. Tak ja navrhujem, aby sme začali pánom Barozom. Pán Ody, chceli ste niečo? Nech sa páči. Pán predseda, ja vás pravidelne upozorňujem na neexistenciu politických vzťahov